o jednotných pravidlách a jednotnom postupe riešenia krízových situácií úverých inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bank výsledok rokovaní.